Češa Srdečne vás všetkých vítam. Som rád, že sa môžeme začať venovať ďalšiemu bodu otázok k ústnemu zodpovedaniu. A toto je otázka na radu k ústnemu zodpovedaniu a týka sa trestu smrti. Chcem teraz poprosiť, aby sa ujal slova spravodajca. E, teraz spravodajkňa je to pani Elena Valenciano. Ďakujem, pán predseda. 10. oktobra e, prebehne 13. svetový deň za zrušenie trestu smrti, čo je dobrá príležitosť na to, aby Európska únia potvrdila svoju vedúcu úlohu úsilí o zrušenie trestu smrti a zavedenie moratória na jeho uplatňovanie. V no akej sme teraz situácii? Máme dobré správy, avšak je ich málo. A, a oveľa viac máme horších správ, začnem teda tými horšími 58 krajín eh, na svete ešte stále má zavedený trest smrti. 22 z nich eh, organizovalo popravy aj v roku 2014. Niektoré štáty uplatňujú trest smrti naozaj eh, v prípade veľkého pomeru odsúdených osôb. Informácie nie je ľahké získať, pretože niektoré štáty neposkytujú informácie o popravách, ako napríklad Čína či Vietnam. Sú to dôležité štáty, sú to uh, sú niektoré tie dôležité štáty, ktoré sú prakticky partnermi EÚ, ukrývajú tieto informácie, ktoré však my vyžadujeme a musíme ich vyžadovať naďalej, pretože um, údaje z Číny by narušili um, štatistiku, ktorú potrebujeme, pokiaľ chceme naozaj hodnotiť uh, uskutočňovanie trestu smrti vo svete. Čiže môj prvý záver. Európska únia musí kraja, žiadať od krajín, s ktorými má významné vzťahy, E, poskytnutie jasných štatistických údajov v oblasti poprav. Popravy v tej časti sveta, z ktorej údaje máme, sa v roku, v roku 2014 klesli o 20 v porovnaní s rokom 2013. Popravy v krajinách, e, o ktorých máme údaje, ale niektoré konkrétne krajiny Niektoré krajiny znižujú ten počet poprav, avšak niektoré naopak počet poprav zvýšili za to isté obdobie. Na veľmi poprednom mieste je Irán. V roku 2013 sa tam uskutočnilo najviac poprav a hneď za ním bola Sádzka Arábia. Je a náš vážený spojenec USA, tie sa tiež nachádzajú vysoko v rebríčku v roku 2014 tam bolo 35 poprav. Z tých 67 popravených osob 70% bolo z troch krajín Irak, Irán a Saudská Arábia. USA, Indonézia, Japonsko, Malézia a Pakistan popravili v roku 2014 ľudí s handicapom, či už mentálnym, fyzickým. druhá časť môjho príspevku. Tu by som rada venovala tomu, čo sa nazýva Svetová ulička smrti. Čiže to sú ľudia, ktoré už to boli odsudení a čakajú na popravu. V roku 2014 bolo odsudených na smrť o 30 viac ľudí než v roku 2013. No a tá ulička smrti e, sa nezmenšuje, naopak sa zväčšuje E, my si samozrejme uvedomujeme, že tie reálne údaje sú oveľa horšie. Pakistan 269, Bangladeš 142, e, to, to sú krajiny na najvyšších priečkách. Egypt, Nigéria, tam je obrovský nárast e, odsudení na smrť. Spojené štáty sú taktiež na horných priečkách. 72 odsudzených, odsudených na smrť v roku 2014. Na svete bolo odsudených na trest smrti vyše 19 tisíc ľudí a vyše 8 tisíc z toho v Pakistáne. A ako viete, je to v rozpore s tým, k čomu sa táto krajina zaviazala. Zaoberal sa tým podvýbor a my by sme boli radi, my by sme radi vedeli, aké kroky Európska únia prijala, aby v bilaterálnych vzťahoch s krajinami, ktoré ešte nezrušili trest smrti, sa zmenila zahraničná politika. Ja osobne by som rada vedela, kam až sme schopní zájsť a nie e, ohrozovať povesť európskych inštitúcií. Sme napríklad ochotní vzdať sa do hôz s niektorými štátmi, aby sme prinútili k tomu, aby tieto zrušili trest smrti? Myslím si, že máme potrebnú legitimitu a že si môžeme dovoliť e, pri e, rokovaniach o TTIP pridať aj moratórium o zrušení treste smrti, pokiaľ rokujeme z USA. Trest smrti je barbarstvom a EÚ je týmto pádom komplicom e, v tomto barbarstve v rámci svojich vzťahov s tretími krajinami. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť. E, excuse me? Uh, madame, do you accept blue card from... Prepačte, ste ochotná akceptovať modrú kartu od pána Kolnika? From, from yes, whom? No? Yes? From whom? Od pana Korvina Mikeho. Eh, francamente, creo que es mejor que sigamos con el debate. Muchas gracias. O, úplne povedané, myslím, že bude lepšie, keď budeme pokračovať v diskusii. Ďakujem. Uh, uh, on behalf uh, European Council... Dobre, v mene Európskej rady je tu pán minister Nikola Schmidt. Nech sa páči, máte slovo. Mr. President, uh... Pán predseda, vážne dámy, vážne páni poslanci Chcem sa vám poďakovať za túto veľmi dôležitú a zásadnú otázku, pretože zrušenie trestu smrti je naozaj ústredným motivom európskych hodnôt. Žiadny štát by nemal mať právo rozhodovať o živote a smrti svojich občanov. Všetci veríme tomu, a tu budem citovať, že spravodlivý a potrebný trest nesmie vylúčiť rozmer nádeje a cieľa rehabilitácie. Tieto slova vyslovil pápež František, e, keď navštívil Kongres Spojených štátov. Od roku 1983 nie trestu smrti je súčasťou aký komunitár. Je to súčasťou toho, kým sme. A preto je pre mňa sťou riešiť túto tému na plenárke len pár dní pred 10. oktobrom, čo bude 13. E, svetový deň za zrušenie trestu smrti. Zrušenie trestu smrti je niečo, za čo sa oplatí bojovať. Nezabúdajme na našu vlastnú históriu. Ešte v 70. rokoch západnej Európe dochádzalo k exekúciám a ja si spomínam, že, že v jednej z veľkých krajín socialistický prezident zakázal trest smrti v 1982. Za železnou oponou e, k ním dochádzalo až e, do konca 80. rokov. Avšak dnes v Európskej únii nikde neexistuje e, trest smrti. Situácia sa môže e, zmeniť a my môžeme byť hnacou silou tejto zmeny. Takže musíme si uvedomiť jednu vec. Nemôžeme sa nikdy obávať toho, že musíme požadovať zrušenie trestu smrti a to musí byť naša hlavná požiadavka. To musí byť jedna z tých hlavných priorít našej zahraničnej politiky v Európskej únii. Pred desiatimi rokmi iba 51 krajín na svete podporili zrušenie trestu smrti. Teraz ich je 101. Pred desiatimi rokmi iba 41 krajín, teda ešte stále 41 krajín vykonávalo trest smrti. A tento počet sa znížil na 22. Je to oveľa menej, ale ešte stále je to veľa krajín. Veľa krajín takisto ukončilo vykonávanie trestu smrti, zasa iné krajiny eh, obmedzili počet vykonávania trestu smrti. Dnes 140 e, krajín zrušilo v zákone trest smrti, ale tmavá stránka týchto štatistík je, že v roku 2015 ešte stále sú tisíce ľudí, ktorí sú popravení alebo sú odsudení na trest smrti a sú tu tisíce ľudí, ktorí čakajú na popravu. Počet e, trestov smrti sa navýšil od roku 2013 do roku 2014 o veľký počet. zrušenie trestu smrti na celom svete si vyžaduje e, naše najväčšie úsilie, úsilie a záväzok zo strany všetkých rozhodujúcich činiteľov. Využívanie trestu smrti za zneužívanie drog je veľmi e, takou tmavou tienistou stránkou trestu smrti. Medzinárodné právo o ľudských právach je celkom jasné. Pokiaľ ide o pašovanie drog, toto nie sú E, trestné delikty, za ktoré by sa mal udelovať trest smrti. Bohužiaľ, ešte stále veľa azijských krajín má trest smrti a uvaluje ich za tieto trestné skutky a je to takmer e, trest, ktorý sa dostáva na 100% vždy. a v niektorých krajinách viac ako dve tretiny ešte stále týchto trestov sa po, uvaluje práve za pašovanie drog. Ako Ale to je nie jediná e, znepokojujúca stránka. Trest smrti sa stále ešte uvaluje za také trestné skutky, ktoré jednoducho nespadajú do skupiny tých trestných skutkov, ktoré sú najvážnejšie. Napríklad cudzoložstvo alebo sexuálne vzťahy medzi dvomi e, plnoletými. Niektoré krajiny ešte stále uvalujú trest smrti a popravujú dokonca aj maloletých alebo mentálne retardovaných. Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že viaceré tresty smrti sú výsledkom neférových trestných proces, súdnych procesov bez možnosti odvolať sa alebo bez nejakého možno, sme možnosti dožiadať sa milosti. Niektoré štáty si dokonca v niektorých krajinách je dokonca povolené aj verejné e, popravovanie. Vážený pán predseda, nie žiadnej pochyby, že Európska únia je hlavným aktérom, pokiaľ ide o snahu zrušiť trest smrti. Máme to ukotvené v našich usmereniach, ktoré sa týkajú tejto záležitosti a boj proti trestu smrti je hlavnou prioritou aj v novom akčnom pláne, pokiaľ ide o ľudské práva a demokraciu, ktoré sme prijali napríklad v minulom júli. Počas roku 2015 Európska únia využila všetky diplomatické prostriedky na to, aby sme v tejto záležitosti urobili ďalší pokrok vždy sa vyjadríme proti využívaniu trestu smrti v niektorých častiach sveta, aj v takých krajinách, ktoré sú na našimi susednými krajinami. Irán, Irak, Pakistán, Indonézia, Bielorusko, Egypt, Singapur, Vietnam, Čína a Spojené štáty americké. Áno, Spojené štáty americké. To sú všetko krajiny, na ktoré sa mimoriadne sústredíme. Viac než 30 demaršov sme zaslali do ďalších iných krajín, kde sme vychádzali z minimálnych štandardov, ktoré sú stanovené v medzinárodnom práve a usmerniach ohľadne trestu smrti. My sme vždy najviac obhajovali zrušenie trestu smrti na celom svete, ale predsa len viem, že niektorí si myslia, že Európska únia nebola vždy až taká aktívna, ako by bola mala byť. Chcem to povedať celkom na, na rovinu. Zrušenie, snaha dosiahnuť trest, zrušenie trestu smrti nestačí. Musíme sa angažovať ešte viac a angažovať e, na strane všetkých tých, ktorí nezdielajú naše e, hodnoty. A z tohto dôvodu e, zosilňujeme náš politický dialog e, s tými krajinami, kde tento problém ešte stále je, a to na všetkých úrovniach. Snažíme sa zintenzívniť naše úsilie, predovšetkým v tých krajinách, kde sa napríklad opätovne zaviedol trest smrti, a to po celých 10 ročiach moratória. Naše stratégie, ktoré máme, a v rámci ktorých sme identifikovali zrušenie trestu smrti ako našu hlavnú prioritu, tieto sa snažíme presadzovať na všetkých úrovniach Je to jedna z našich hlavných priorít a spomíname to aj na úrovni rozhovorov s takými krajinami ako napríklad Japonsko alebo Spojené štáty americké. Chcel by som vás uistiť, že otázka trestu smrti sa vždy nastolí so všetkými našimi partnermi. A našimi naprotivkami v Pakistane, v Iráne, v Sádskej Arabii o týchto problémoch hovorím, ale s ostatnými krajinami a hovoríme celkom na rovinu, že trest smrti nie je liekom proti terorizmu alebo pokiaľ ide o dosiahnutie spravodlivosti. Chceme aj naďalej v takýmto spôsobom postupovať. Bilaterálne vzťahy nie sú jediným, jedinou platformou, kde využívame tieto naše eh, priority. Afrika napríklad e, predstavuje najvyššiu koncentráciu, koncentráciu tých krajín, e, takých krajín, kde sa môže zrušiť trest smrti a bude to najväčší kontinent po Európe, kde vlastne sa odstráni trest smrti. Podporuje to Africká únia, kde sa podporil aj dodatočný protokol ohľadne africkej charty ľudských práv, pokiaľ ide o zrušenie trestu smrti. V súčasnosti plánujeme regionálnu kampaň aj na azijskom kontinente a chceme e, začať verejnú diskusiu ohľadne ľudskej dôstojnosti a cene ľudského života. Európska únia spolupracovala aj na vytvorení rezolúcie OSN, pokiaľ ide moratórium exekúcií popráv. práv Chcel by som povedať, že vďaka našemu lobingu v tejto oblasti sa prijalo toto moratórium v decembri roku 2014, kde 117 hlasov podporilo toto moratórium. To je rekordný počet hlasov. Európska únia môže byť takýmto eh, epicentrom, takouto chrbticou pre riešenie tohto problému, ale náš úspech ohľadne tohto moratória hovorí celkom jasne, že v tomto boji nie sme osamotení. Vážený pán predseda, chcel by som využiť túto príležitosť a vyjadriť vďaku Európskemu parlamentu za jeho odhodlanie pokračovať v tejto záležitosti a presadzovať zrušenie trestu smrti ďalej. Či na úrovniach misií do tretich krajín, kde predstaviteľ Európskeho parlamentu nezatvárajú oči pred otázkou nastolenia trestu, zrušenia trestu smrti. Môžeme sa spolahnúť na globálnu sieť našich partnerov, kde podporujeme ľudskú dôstojnosť a snažíme sa dosiahnuť globálne moratórium trestu smrti. To je našou prioritou. Ide o naše základné hodnoty v Európe a budeme aj naďalej s našimi partnermi hovoriť o týchto prioritných otázkach na to, aby sme dosiahli taký E, stav situácií, kde jednoducho žiadny štát nebude mať v rukách život svojich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán minister. Chcem sa poďakovať poslankyňam a poslancom Európskeho parlamentu. No, e, chcem povedať, že nemôžete používať modrú kartičku, e, pokiaľ ide o prejav zástupcu rady. Tá sa dá používať iba um, v prípade iného poslanca. Teraz sa dostávajú k slovu zástupcovia politických skupín. Ako prvý to bude pán Lars Adaktusson za EPP. Nech sa páči. Herr Tolman, enligt eh, Amnesty International så sker de flesta avrättningar. Vážený pán predseda, Amnesty International informuje o tom, že väčšina eh, týchto trestov smrti sa vykonáva práve v takých krajinách ako Čína alebo Sádska Arábia v Sádskej Arábii je poprava vlastne jedinou formou verejnej zábavy popri takých športoch ako futbal. Takže častokrát tu e, sa na verejnosti ľudia ukryžujú a stínajú sa tu hlavy. Je to skutočne barbarstvo, ale človek sa môže spýtať, že či trest smrti by sa jednoducho nivelizuje nejako, keď sa iba hovorí o tom, že ho treba, že trest smrti treba odstrániť. Ide predovšetkým o to, aby sme v kresťanskej kultúre potrestali tých, ktorí spáchali nejaký trestný skutok, ale neskôr by sa im mala dať možnosť na to, aby sa rehabilitovali. Ale trest smrti jednoducho takúto možnosť neumožní. Týmto, pri treste smrti sa jednoducho porušuje právo na život. 13. Medzinárodný deň boja proti trestu smrti sa blíži a predovšetkým preto by sme mali zdôrazňovať naďalej tie hodnoty, na ktorých e, je postavená Európska únia, aby sme e, aj naďalej vyzdvihovali práve dôstojnosť človeka ako najväčší, najväčší e, princíp. Ďakujem. A teraz za SND dostane slovo pán Pancer, Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Trest smrti je e, najstrašnejší nehumánny e, trest. Nech má akúkoľvek formu. Je to násilie, ktoré dnes nemôže mať e, v našom trestnoprávnom systéme miesto. E, niektoré krajiny hovoria, že e, je to e, spôsob, ako robiť ich spoločnosť bezpečnejšou, že je to hrozba, ktorá odradí od trestných činov, ale myslíme si, že to nie je pravda. Mnohí si myslia, že zrušenie trestu smrti priniesie so sebou vyššiu mieru kriminality. Štúdie napríklad z Kanady toto vyvracajú 27 rokov po zrušení trestu smrti v v e, Kanade sa znišil o 47 spoločnosť sa stala bezpečnejšou. Práve naopak, tresty smrti majú brutalizujúci e, vplyv na spoločnosti e, iba umožňujú používanie násilia a posilňujú cyklus násilia ako náhle Eh, zločinci si uvedomujú, že eh, sa dopustili eh, nejakého trestného činu, ktorý je spojený s trestom smrti. Už teda nemajú čo strátiť, môžu napríklad sa ďalej snažiť zabíjať možných svetkov a podobne, keď sa snažia uniknúť aj v prípade drogových deliktov e, trestné smrti, e, trest smrti porušuje e, medzinárodné dohody Čína, Irán, Malajzia, Singapur, Indonézia sú takýmito krajinami, ktoré uplatňujú trest smrti v prípade drogových deliktov. Politika by eh, mala eh, sa snažiť, eh, aby sa v prvom rade ľudské práva posilňovali a dodržiavali. Amnesty International hovorí o tom, že verejná mienka podporuje trest smrti iba preto, že si želá, aby v spoločnosti už nevládol zločin. ale ehm, štúdie e, e, podporujú e, domnenku, že ehm, trest smrti nie je účinný v tejto oblasti rozhodnutie odňať e, život by nemalo vychádzať z ekonomických dôvodov, snažiť sa znížiť e, počet e, väzňov pomocou trestu smrti je strašný argument. V USA napríklad sa argumentovalo takýmto spôsobom. Preto by sme ako socialisti a demokrati mali jednoznačne povedať nie trestu smrti a je potrebné, aby Európska únia sa silne zasadzovala za úplné zrušenie trestu smrti na celom svete. Ďakujem, pán poslanec Panceri. V mene skupiny EKR pán Demesmaker na jednu minútu. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, vážení kolegovia po každej eh, poprave eh, nemám slova, eh, som ako omračený, je to naozaj facka pre ľudskosť. Nedá sa presadzovať neľudský, ľudskosť. Mnohé krajiny v posledných rokoch odstránili trest smrti, ale ešte sme vzdialení od celosvetového eh, zrušenia trestu eh, smrti. Niekedy je to eh, štátnym tajomstvom, ale o Iráne vieme, že v prvej polovici roka 600 ľudí bolo popravených v tejto krajine, často kvôli deliktom, ktoré nejako nesúviseli s násilím, napríklad za neveru. Ja preto vítam iniciatívu mojej vlády, ktorá e, minulý týždeň e, sa e, snažila na poli OSN znovu nastoliť diskusiu o tejto téme. Treba by sme sa tejto téme silnejšie venovali. Nemali by sa venovať iba hospodárskym faktorom, ale aj ochrane ľudských práv v našich kontaktoch s tretimi krajinami a parlament by to mal podporiť. Ďakujem. Slovo má teraz pani Becera Pastereča na dve minúty. Ďakujem pekne. Trest smrti je e, špecifickým znamením barbárstva, povedal Viktor Ugo, Európska e, únia sa definuje na základe svojich hodnot a demokratických e, zásad. Musíme byť teda kľúčovým aktérom v boji za zrušenie trestu smrti. Predvečer Svetového dňa za zrušenie trestu smrti musíme um, poukazovať naše krajiny ako na príklady sú tu krajiny, ktoré v roku 2014 ešte stále odsúdili na trest smrti 2500 ľudí. Nemôžeme pripustiť, aby v niektorých európskych štátoch sa znovu začínalo diskutovať o znovu zavádzanie trestu smrti. Úlohy, ktoré sme si stanovili, sú eh, obrovské. Nemôžeme eh, v tom uspieť sami. Potrebujeme aj USA, ktoré by nás mali doprevádzať v úsilí a pomáhať nám bojovať proti odstraneniu trestu smrti. India, Čína a Saudská Arábia sú na popredných miestach pri výkonoch trestu smrti. Ali Muhammad Al-Nem, ktorý bol zadržaný v 17 rokoch, pretože e, žiadal demokraciu pre svoju krajinu, bol odsúdený e, na stiatie hlavy v Sádskej Arábie. Ale tiež by som chcela hovoriť o Iráne. Tento rok umiernená e, vláda Rohanyho odsúdila 700 ľudí k trestu smrti. To predstavuje tri popravy denne. Nemôžeme sa na len pospýtať e, Adami Farghaniové, pretože e, oni kritizovali na sociálnych sieťach túto politiku a ocitli sa vo väzení. Už aj kvôli ním musíme pokračovať v našom boji, musíme skoncovať s týmto barbarstvom. A trest smrti naozaj najhorším barbarstvom je. Nemôžeme sklamať tieto dievčatá, ktoré sú uväznené. Ďakujem. Teraz má slovo pani Veržia na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Žiadny čin nie je barbarskejší než trest smrti bez ohľadu na to, za akých okolností je vykonaný. Je to e, svetový boj, ale zdá sa, že je dôležité ho práve teraz riešiť. Mnoho krajín zvýšilo, teraz znižilo počet trestu smrti, to je výborné, avšak Spojené štáty sú stále škvrnou na demokracii, pretože tam e, sú eh, popravení dokonca aj mentálne chorí krajiny, ktoré e, sa e, rozhodli pre moratórium, opätovne robia trest smrti, napríklad aj Senegal či Pakistán. E, je to, je to veľmi dramatické. Ďalšie krajiny, v ktorých sa najviac trestov smrti uskutočňuje, tak tam tie, tie počty ešte rastú, ako napríklad v Iráne či Sádskej Arabii. Boj proti drogám či proti terorizmu to je iba výhovorka na znásobovanie trestov smrti, ako sme to videli v Egypte. Tieto krajiny opätovne zavedli trest smrti, napríklad aj Tunisko. Pritom od 1991. tam je moratórium. No a ako si máme vykladať e, to, čo hovoril Viktor Orbán minulý rok? Dá sa to nazvať iba chorým populizmom Čiže musíme podporovať vzdelávacie programy v tejto oblasti, musíme dohľadať na to, aby európske programy nikdy priamo či nepriamo nefinancovali takéto barbarské praktiky. Naozaj musíme byť opatrnejší než kedykoľvek predtým. Merci beaucoup, madame Ďakujem pani poslankyňa za zelených. Pani Lochbiller, minútu a pol. Herr Ďakujem, pán predseda. Trest smrti nie je primeranou odpoveďou na e, trestnú činnosť, e, kde štát začína rozhodovať o e, živote a o smrti. Tam nejde o spravodlivosť, ale o pomstu. Mali by sme sa celosvetovo zasadzovať za odstranenie trestnú smrti. 101 krajín už úplne zrušilo trest smrti a 33 štátov v praxi, ale nie vo e, svojich zákonoch. Žiaľ, v niektorých krajinách sme zaznamenali drastický nárast e, poprav a 7 štátov v roku 2014 opäť začalo s trestami smrti e, po dlhoročných moratóriách. Trest smrti podľa medzinárodného práva sa môže uplatniť pri najťažších zločinoch proti, proti národom, ale v niektorých štátoch je možné ich spojiť napríklad s drogovými deliktami. Ale e, zároveň EÚ a členské štáty EÚ e e, bojujú s týmito krajinami proti drogám a drogovým deliktom. Preto treba nezávislo preskúmať tieto projekty v krajinách ako Irán či Pakistán. A e, zdá sa, že je tu priamy, e, priame prepojenie aj na tresty smrti, preto musíme zasadiť za to, aby sa e, vo všetkých programoch, ktoré Európska únia podporuje na boj proti drogám, bojovalo proti uplatňovaniu trestu smrti, pretože trest smrti v prípade drogových deliktov by mal byť absolútne nemysliteľný. Pani Lochbíler, akceptujete modrú kartičku strany pána Korvina Mikeho? To continue with the debate. Thank you. Radšej by som pokračovala v diskusii. Ďakujem. Um, on behalf uh, Ďakujem. V, mene skupiny eh, FDD, pán Arnold, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nie som fanúšikom trestu smrti, aj keď som fanúšikom demokracie Vypočuli sme si ten názor proti trestu smrti e, stále znova a znova, to v pléne, vo všeobecnosti ja ho podporujem, ale e, keď e, sa pýtam mojich voličov, čo si myslia, ich názor je dosť rozdelený na to, či niekto, kto vedome vezme život, by mal mať potenciál strátiť ten svoj ako trest Eh, pokiaľ ide o, o, o to, keď sa ma niekto eh, snaží odsúdiť eh, systém spravodlivosti v Sávskej Európe, ja tak urobím, ale um, je to preto, že systematicky postupuje nespravodlivo. Takže nepodporujem trest smrti, ale tiež si myslím, že je nesprávne politizovať a snažiť sa e, e, povýšiť určitý názor nad všetky a myslieť si, že to je jediný správny. Thank you very much indeed. Do you accept uh, blue card? Ďakujem. Akceptujete modrú kartičku od e, vášho kolegu, pána Etheridgea? Nech sa páči. Ďakujem. väčšinou sa zhodneme s pánom Marnotom v tejto oblasti. súhlasíte? s tým, že eh, určité trestné eh, činy eh, môže spraviť iba Boh. Nesúhlasíte s tým, že demokracia je to najdôležitejšie v každom národnom štáte a pre každého politika. Ak ľudia demokraticky sa v referende rozhodnú, aby sa znovu obnovil trest smrti, že by sa to malo každým demokratom naozaj rešpektovať? Myslím, Verím v princíp demokracie a ak ľudia v nejakej krajine si želajú eh, eh, takto to zaviesť, musel by som to akceptovať, ale tiež by som bol rád, keby pán Etrič akceptoval, eh, že by vyhral môj názor, tak by ho musel akceptovať. O tom to je demokracia v zásade. Ale ja si nemyslím, že v zásade môžeme e, dôverovať e, e, štátu, ktorý si myslí, že má pravdu a môže rozhodovať o živote a smrti, pretože toto rozhodnutie sa už nedá potom zmeniť, vziať späť. Komodini Kakia, Vienet Unovs Minuta, Jek Jok Ďakujem, slovo má pani Komodini Kakia. Ďakujem, pán predseda treba e, zrušiť e, tresty smrti. Je to veľmi dôležité pre ľudskú dôstojnosť a ochranu ľudských práv. Tým nehovoríme, že e, netreba zločiny trestať. Keď začneme diskutovať o proporcionálnosti trestov, je tu ešte zásadnejšia otázka v hre. Nemôžeme tolerovať nejaké eh, eh, tresty, ktoré samé porušujú ľudské eh, práva a dôstojnosť. Ak si myslíte, že ešte aj na mladistvých by sa to malo uplatňovať, a sú také trestné systémy, ktoré si to myslia, tak vtedy Európska únia naozaj sa musí silne profilovať, že je proti trestom smrti Treba, aby sa zvyšovalo povedomie e, proti trestom smrti. E, je treba sa naozaj silne zasadzovať. E, za toto treba aj politicky, aj finančne podporiť tejto, tento bod, podporovať vzdelávanie, informovanie v tejto oblasti a zabezpečiť aj férové, spravodlivé konania pred súdmi. Ďakujem. Akceptujete um, modrú kartičku od pána Korvina Mikého? No, Chair, I do not. I'd rather the debate goes on. Thank you. Uprednostnila by som, aby diskusia pokračovala. Uh, thank you. Um, uh, well, acum uh, domn deputat Andy Cristea. Slava má teraz e, pán Kristaja na 1,5 minúty. Pán predseda, odstranenie trestnú smrti je jedným z hlavných e, cieľov v e, politiky EÚ v oblasti ľudských práv. Tresty smrti sú samozrejme nekompatibilné s ochranou ľudskej dôstojnosti a výskumy ukazujú, že nemajú odradzací charakter. Európska únia je najväčším e, e, darcom, e, pokiaľ ide o úsilie civilnej spoločnosti o odstránenie trestov smrti na celom svete. My ako prví sme prijali pravidlá, ktoré zakazujú obchodovanie s nástrojmi, ktoré sa používajú pri výkone trestov smrti aj pri iných eh, nehumánnych praktikách. Európska únia má povinnosť podporovať konštruktívny dialog v tejto oblasti a podporovať eh, eh, povedomie v tejto oblasti, a informácie. Treba sa sadzovať, aby krajiny buď úplne odstránili trest smrti, alebo aspoň zavedli moratórium na trest smrti na svojom území. Ďakujem pekne. Slama teraz e, Cecilia Wikström na jednu minútu. Ďakujem. Pán predseda, nie je nič, čo je tak e, definitívne a konečné ako smrť. Nedá sa to odvolať a každý môže urobiť chyby Niekedy sa stane, že e, väzeň po mnohých rokoch predsa len môže preukázať e, svoju e, nevinu že bol odsúdený nespravodlivo, ale smrte sa nedá odvolať. Už sa nedá niekoho naspäť uviezť do života, ak bol popravený štát, by mal ochraňovať ľudské životy a nie ich ukončovať. Trest smrti je brutálny, nie je to civilizované, nie je to legitímne, nie je to ľudské. A preto by som chcela aj apelovať na komisiu, ktorá tu ale žiaľ nie je zastúpená, aby sa e, snažila prispieť k tomu, že trest smrti sa čo najrychlejšie všade vo svete odstráni. Ďakujem, pán predseda diputado Pablo Iglesias. Ďakujem, slovo má Pablo Iglesias. Ďakujem, pán predseda. Rej de España. Zajtra sa na pléne vyjadrí španielský kráľ. Jeho rodina sa veľmi úzko priateľí s rodinou zo Sádskej Arábie. Táto krajina je na naozaj vrcholných e, pozíciách rebríčka trestov smrti. Možno by bolo dobre, aby náš parlament tieto obavy vyjadril pred španielským kráľom. Mohli by sme ho požiadať o to, aby využil svoj vplyv na Sádskú Arabiu a požiadal miestnu kráľovskú rodinu, aby skoncovala s výkonom trestu smrti. No, zdá sa, že sa tu iní kolegovia rozprávajú, takže ich asi nezaujíma, čo hovorím. Avšak my, ktorí sme proti trestu smrti, máme pocit, že Európska únia má predsa len veľmi veľa obchodných partnerov, ktorí uplatňujú trest smrti, avšak my ich nežiadame, aby ho zrušili. Myslím si, že Európska únia, ktorá je veľmi dôležitým aktérom, by si mohla dovoliť mať menej oslav a pripomienkových akcií, ale viac naliehať na svojich obchodných partnerov, aby zrušili trest smrti. Ďakujem pekne. A teraz pán Lambert. Thank you, President. Ďakujem za slovo. Samozrejme sme proti trestu smrti, avšak potrebujeme konzistentný prístup. Myslím si, že zásahy EÚ v oblasti ľudských práv by mohli byť efektívne, najmä pokiaľ sú vykonávané v kontexte rokovaní, ktoré sú pre dotknuté krajiny dôležité, napríklad GSP+, alebo pomoc eh, eh, OČTK. Samozrejme, je veľmi veľa krajín, ktorých ešte stále pretrváva trest smrti a tam by sme sa mali pokúšať eh, pozmeniť lega- právny systém. V niektorých krajinách totiž to tento trest smrti je využívaný ako politický nástroj. Je mi veľmi ľúto, že Pakistan odstranil moratórium na e, trest smrti a opätovne sa vrátil k popravám. No ale vítam aktuálnu situáciu v prípade teda pardon, je mi aká, aká situácia nastala v prípade e, veľmi e, ťažko postihnutého, ktorý bol odsudený. Myslím si, že EÚ by mala trvať na riešení tejto situácii. Ďakujem, pán Korau, minúta. Ďakujem, pán predseda. Zdá sa mi byť jasné, že trestný smr- trest eh, smrti je eh, ten eh, najdegradujúcejší spôsob porušenia ľudských práv. Súhlasím s tým, čo povedala predsednička podvýboru pre ľudské práva pani Valenciano úvodom. Chcel by som tu spomenúť jednu úvahu. Sme zvyknutí tu v Európe si myslieť, že trest smrti je eh, niečo eh, eh, zastaralé, niečo stredové, keďže už neexistuje a pritom naďalej máme silné obchodné vzťahy s krajinami, kde je to niečo každodenné. A obzvlášť by som chcel odkázať na to, čo je pre nás jedným z najpratelskejších eh, krajín eh, USA. Je to jedna z našich najbližších eh, krajín, s ktorými sme spriateľení. Ovplyvňuje nás vo všetkých sférach. V USA ešte stále existuje trest smrti. To sa nám zdá byť takmer až absurdné, ale je to tak a nedarí sa nám e, e, mať vplyv ani na túto krajinu, s ktorou máme tak e, úzke priateľské vzťahy. Nad týmto by sme sa mali zamyslieť. By the way, uh... Ďakujem, pán Korál. Mimochodom, blahoželám vám k vašej misii v mene parlamentu v Kyrgyzstane. Ste ochotní akceptovať modrú kartičku od pána Korvina Mikeho? Grazie, Presidente. Penso che sia più interessante continuare. A myslím, že by bolo zaujímavejšie pokračovať v diskusii. E, grazie. Um, nyní poslanec Stan... Ďakujem a teraz pán poslanec Stanislav Polčák. Minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem, pane predsedo, za... Ďakujem, pán predseda, za vašu krásnu češtinu okrem iného. Chcel by som poukázať na to, že Európska únia je naozaj lídrom v oblasti rušenia trestu smrti tomto zmysle je potrebné oceniť jej úsilie. Doteraz neboli predložené žiadne vedecké argumenty, ktoré by hovorili za to, že trest smrti má ostrašujúci účinok e, pre ľudí, ktorí sa dopúšťajú e, trestnej činnosti. Žiadny ostrašujúci účinok na takýchto ľudí nebol dokázaný. Ani nikde nestúpol počet takýchto E, závažných zločinov, pokiaľ bol trest smrti zrušený. To je dôležité povedať. Samozrejme, bol by som rád, e, pokiaľ by EÚ to úsilie, ktoré mm, nevzdala, pretože od moratória k zrušeniu trestu smrti je dlhá cesta. Avšak tam, kde EÚ neúspeje, čiže pokiaľ budú stále existovať štáty, ktoré budú vykonávať trest smrti, tak si myslím, že by bolo dobre trvať na minimálnych e, štandardoch Poprvé, trest smrti je možné e, uložiť iba za úmyselný a násilný trestný čin, nikdy neretroaktívne vždy iba v prípade osôb, ktoré majú viac ako 18 rokov, nikdy tehotným ženám, nikdy nematkám, novorodencov a duševne chorým osobám. A samozrejme musí sa to obvinenie opierať a presvedčivé dôkazy. Taktiež musí byť možné mať právo na odvolanie či žiadať o zmenu trestu kedykoľvek po jeho udelení. A chcel by som upozorniť ešte na to, že slovenský premiér Fico v roku 1998 napísal knihu Trest smrti a ja by som mu odporučil, aby sa na ňu znova pozrel, pretože to, čo v nej popisuje, E, tak aj tieto riešenia navrhuje utečencom a myslím si, že by sa mal na tým zamyslieť. Ďakujem. E, e. Ďakujem. Teraz pani poslankyňa Anna Gomeš. Máte minútu, nech sa páči. Também eu subscrevo inteiramente o que disse a nossa Presidente Vážený pán predseda, ja zdôrazňujem ešte raz to, čo povedala Helena Valiciana že týmto uznesením vlastne podporíme našu, naše odhodlanie bojovať za zrušenie trestu smrti v takom svete, kde Čína a Európska a Saudská Arábia vlastne najviac poprav majú. Sme proti tomu, aby sa vykonávali tresty smrti v takých krajinách, kde nie sú žiadne záruky, pokiaľ ide o proces, súdny proces, a kde sa tieto tresty dávajú napríklad za pašovanie drog. A videli sme, že implementácia trestov smrti v tretich krajinách za pašovanie drog ešte stále prevláda a to je jednoducho neakceptovateľné. Musíme robiť všetko preto, aby sme bojovali proti pašovaniu drog iným spôsobom. Trest smrti musí byť zrušený z principiálneho hľadiska. Európska únia musí byť obozretná, pokiaľ ide o také liečiva, ktoré sa využívajú na trest smrti a preto farmakologický priemysel musí byť kontrolovaný, keď sa produkujú také lieky, ktoré sa potom v Spojených štátoch amerických používajú na trest smrti. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Pred pár dňami sa v Sádskej Arábii prehlásilo, že tu bude poprava a ukrižovanie mladého muža. Je to urážka nás všetkých, nielen Sádskej Arábii, pretože naše vlády nerobia nič, iba rozprávajú. V Iráne sa verejne vešajú ľudia. Vešajú sa takým spôsobom, ako vám to ukazujem na žeriavoch. A pani Mogherini navštívila predstaviteľov Iránu a jednoducho nebola schopná ani spomenúť niečo o treste smrti, iba hovorila, hovorila iba o hospodárskych záujmoch, pretože sú náš, pretože sú pre nás dôležitejšie hospodárske záujmy. Takže musíme vždy poukázať na to, keď navštívime takýchto predstaviteľov takýchto krajín a musíme o tom hovoriť. Keď pán Šulc navštívil Irán, tak nehovoril iba, tak nemôže hovoriť iba hospodársky záujem, musí hovoriť aj o porušovaní ľudských práv, ktoré sa deje pri a, popravách. Spojené štáty americké takisto uplatňujú trest smrti. Ďakujem pekne, pani Doc. Ďakujem pekne. Ako viacerí rečníci už spomenuli, dnes v sobotu všetci ľudia na svete si pripomenú boj proti trestu smrti. To sa týka aj Spojeného kráľovstva. Poprvýkrát e, e, vlastne vidíme, že podpora trestu smrti klesla pod 50 a ako ostatní kolegovia, chcela by som poukázať na prípad Iránu. Som rada, že diplomatické vzťahy medzi Európskou úniou a Iránom sa znormalizovali, ale znepokojuje ma, že sme tu nevideli väčšie verejné vyjadrenie sa proti navýšenému počtu e, trestov smrti pod prezidentom Ruhanim. Som sklamaná, že moji kolegovia konzervatívni nie sú tu. V minulosti častokrát umožnili e, slobodné hlasovanie pri zrušení trestu smrti. Dúfam, že tento týždeň sa táto politika zníži vzhľadom na to, že sa v viacerých nedemokratických režimoch trest smrti prevádzkuje v navýšenom množstve. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo pán Marta. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takmer jednohlasne sme tu v parlamente odsúzili trest smrti. Trest smrti je neludský, je to barbarské a vôbec nie je odštracujúci, keď sa pozrieme napríklad na fenomén v USA. Už som to poukázali viacerí moji kolegovia. Predsa len počty krajín, kde sa vraždí, kde sa zabíja, je ešte veľký a narastá aj E, teda s rastúcim populizmom rastie aj počet trestov smrti. Pamätáme si pohľad Almíra, toho 21-ročného sádskeho Araba, ktorý bol zadržaný preto, že manifestoval za demokraciu. Nechcem teraz popisovať tú hrôzu, je to jednoducho nepopísateľné, ale chcel by som podporiť nádej Aliho ďalších mladých ľudí, ktorí sa mobilizujú v boji za spravodlivejšiu spoločnosť. A chcel by som povedať, nakoľko to máme predstaviteľov rady, na ich adresu chcem povedať, musíte bojovať za Aliho, za demokraciu, za život proti barbarstvu. Je rada ochotná prinútiť svojich partnerov pri vyjednávaniach obchodných dohôd v takom zmysle, aby dodržiavali tieto naše princípy. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. Teraz zostane slovo pán Molnár. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení kolegovia a kolegyne. Jeden z najväčších výdobytkov Európskej únie je to, že už nemáme trest smrti v žiadnom členskom štáte nie len v rámci členských štátov, ale aj vo viacerých krajinách v Európe, ktoré nie sú členskou krajinou Európskej únie. Veľmi dôležité, aby Európska únia bola takým pred, vojom, pokiaľ ide o boj proti trestu smrti. Máme aj krajiny za hranicami Európskej únie, ktoré aj naďalej uplatňujú trest smrti a apelujeme na nich, aby tento zrušili. V minulosti sme tu mali aj výzvu v rámci Európskej únie, kde Viktor Orbán, predseda vlády Maďarsku, chcel znovu zaviesť trest smrti a to je jednoducho neakceptovateľné. To je proti civilizácii, aby európske spoločenstvo e, zatváralo oči nad týmto. To je jednoducho dôkaz toho, že tieto hodnoty sú v našich e, že tieto hodnoty sú pre nás veľmi dôležité a my musíme e, sa postaviť proti takej krajine, členskej krajine, ktoré sa, ktorá sa uberá cestou k diktatúre. Ďakujem pekne. A teraz začneme spontánnu rozprávu. A doslovne slovo pán Štetina, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Dámy a páni, za dobu úradovania tzv. umierneného vodcu Ruhányho bolo obesených 2000 ľudí, viac ako 2000. Podľa Amnesty International prvej polovici tohto roku bolo popravených 700 ľudí a očakáva sa, že ich počet presiahne tisícku. Je to na svete najväčší počet popráv na hlavu. Koncom týždňa odlieta predseda nášho parlamentu pán Šulc do Teheránu. Vážený pán predseda Šulc, žiadam vás, aby ste ako predstaviteľ Európy pri tvorbe nukleálneho dílu s Iránom s Iránom nezabúdali na ľudské práva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Frunzulika. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dámy a páni, som veľmi znepokojený s tým, že vzhľadom na ten trend, ktorý tu máme, stále veľký počet krajín umožnili také zákony, ktoré e, umožňujú trest smrti za pašovanie drog. Preto podporujem apel na komisiu, aby urobila kampaň v tom zmysle, aby v našej zahraničnej politike sa táto priorita rušenia trestu smrti presadzovala viac, aby sa tu robili rozhovory s tretimi krajinami, ktoré sú zodpovedné za navýšený počet poprav, alebo takých krajinách, ktoré začali opätovne trest smrti. Trest smrti jednoducho je najvyšším kapitálnym trestom, ktorý popiera právo na život, ako to je ukotvené v Univerzálnej deklarácii ľudských práv. A je to jednoducho e, akt e, mučenia, kde, ktorý, je ne, ktorý sa nedá zosúľadiť ľudskými právami. Musíme byť veľmi jasne a rezolutne proti trestu smrti. Musíme vytvoriť moratórium tohto trestu smrti s cieľom zrušiť trest smrti Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán Marias. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Všetky členské krajiny Európskej únie zrušili trest smrti, pretože toto bola hlavná podmienka na to, aby mohli vstúpiť do Európskej únie. Ale trest smrti sa ešte stále implementuje zo strany Číny, Spojených štátov amerických a viacerých iných muslimských krajín ako Irán a Sádska Arábia. Právo na život nemôže byť odňaté od nikomu žiadnym spôsobom a ak po férovom procese ste odsúdení, tak musíte byť odsúdení takým spôsobom, aby vás to odradilo od páchania trestnej činnosti a nie takto e, vás potrestali trestom smrti. A preto nerozumiem, prečo takýmto spôsobom žiadajú niektoré krajiny za znovu obnovenie trestu smrti. To je proti ľudskej dôstojnosti a proti ľudským právam. A predovšetkým za také špecifické trestné skutky e, musíme mať exemplárne tresty, ktoré majú taký odrazovací charakter, ale nemôžu zajsť až tak ďaleko, ako je trest smrti, pretože to je jednoducho príliš ďaleko. A ja som za zrušenie trestu smrti na celom svete. Ďakujeme pekne. Pán Chostas Chrysogonos, nech sa páči. Ďakujem pekne. Trest smrti je urážkou hodnot eh, a urážkou ľudského života. A týka sa to, teda odsúdenej osoby a z, tejto, z tohto trestu sa vlastne robí príklad pre ostatných. Ide tu o zamietnutie ľudských práv, preto vlastne sa takýmto spôsobom ukončí ľudská existencia. Práve z tohto dôvodu sa to ruší v súlade s druhým protokolom zmluvy OSN o ľudských a politických právach a v súlade s ostatnými medzinárodnými zmluvami. Európska únia sa zakladá na hodnotách, na ochrane ľudskej dôstojnosti, na ochrane ľudských práv a snažíme sa podporovať tieto hodnoty v súlade s článkom 2 a 3 z dohôd. A preto by Európska únia mala aktívnejšie podporovať zrušenie trestu smrti v krajinách, kde sa snažíme dosiahnuť politické vzťahy. A musíme sa zasadiť o to, aby sme tento barbarský trest smrti odstránili. Ďakujem, pán Soltež. Ďakujem veľmi pekne. Ide tu o tému, ktorá je veľmi dôležitá a vyžaduje si našu obozretnosť a pozornosť. Vykonanie trestu smrti je jednoducho skutkom proti civilizácii a Európska únia je pyšná na to, že sa stále zasadzujeme za zrušenie trestu smrti. My garantujeme právo na život. Štáty, ktoré majú trest smrti, majú do istej miery také postupy, ktoré jednoducho my musíme odsúdiť. Aj Európska únia, Európsky parlament môžu vytvoriť politický tlak na také štáty, kde ešte trest smrti je a je správne, že keď Európska únia rokuje s viacerými krajinami o obchodných dohodách, aby sme od týchto štátov očakávali, aby zrušili trest smrti a inak nepodpísala sa takáto obchodná dohoda. Teraz zostane slovom Button, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ústna otázka na radu je, aby uplatnila rada svoju právomoc, aby robila nátlak na také krajiny, kde ešte je trest smrti, aby sa tento zrušil. Ak by rada reagovala, mohla by povedať, že nerobí nič, pretože sa jej to netýka. Európska únia nemá právo hovoriť civilizovaným krajinám, že by nemali popravovať tých najhorších kriminálnikov a myslím kriminálnikov, nie politických oponentov. Ja nevidím jeden jediný dôvod, prečo by britskí kriminálnici ako Napríklad e, známe prípady, ktoré máme, e, vrahovia, ktorí zabíjali deti, prečo by jednoducho takýto nemali zaplatiť za tieto skutky svojim životom. Ak by sme mali referendum v Anglicku o návrate trestu smrti, tak podľa mojich odhadov by Briti volili za návrat trestu smrti. Ja by som volil za to. Dúfam, že civilizované krajiny, kde je trest smrti, povedia členským krajinám Európskej únie, že nech sa starajú same o seba. Ďakujem pekne. Pán Andrej Křip. Keď vám dám hlas, chcel som len všetkým vysvetliť, všetkým vám, ktorí sa chcete ujať slova, že žiadosti e, o slovo treba podať prv, ako vôbec začne diskusia na túto tému. Čiže ľudia, ktorí sa hlasia teraz, tým nemôžem dať hlas. Takže nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Každý rok sa venujeme tejto téme. A prečo? Preto, že sa domnievame, že každý človek má právo na život. Toto právo je základným ľudským právom, vyplýva z ľudskej hodnoty, z prirodzeného rádu veci. Európska civilizácia prešla obdobím, kedy platil trest smrti. Ešte tá, stále sú v Európe krajiny, kde tento trest platí. Ja sám som z krajiny, kde sme pred 25 rokmi zavedli moratórium a následne sme trest smrti zlikvidovali úplne. No ale otázka znie, či máme nástroje na to, aby sme zlikvidovali trest smrti vo všetkých krajinách, samozrejme, pretože to je proces. A ten proces nikdy, nikdy nie je jednoduchý. Vždy sú tu uh, vážne argumenty druhej strany za to, že nechcú e, zlikvidovať e, trest smrti, či už z dôvodu terorizmu, alebo je to tradícia, alebo že si myslia, že to ľudí odradí od e, páchania trestných činov, ale zdá sa, že aj slova majú svoju moc. Máme veľa uznesení, ktoré boli na tejto pôde prijaté a ktoré rozhodli o tom, že ľudia, ktorí boli odsúdení na trest smrti, napríklad z politických dôvodov, boli omilostení a stále žijú. A to je tiež prvok našej politiky, ktorú e, konáme napríklad aj tu, na pôde Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán poslanec. A teraz pani Katarína Kiniči, nech sa páči. Grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. Trest eh, smrti eh, bolo sranie v Európe, to je jedna z najväčších eh, výhier, ale ešte stále sa praktizuje vo viac než 20 krajinách na svete a Našou e, misiou e, je, e, aby sa toto stalo minulosťou. Treba rešpektovať ľudský život, to by malo byť univerzálnou hodnotou a mali by sme bojovať všetkými prostriedkami za to, aby sa to zrealizovalo. Mali by sme tlačiť na všetky krajiny, aby odstránili trest smrti a mali, mali by zrealizovať reformu svojho eh, právneho systému. Zároveň by sa mali zablokovať eh, už eh, naplánované tresty smrti a malo by sa zabrániť, aby došlo k novým odsudeniam na trest smrti. Treba sme sa zasadzovali za teda odstranenie trestu smrti. Ehm, je to kultúrny imperializmus E, nemôžeme e, tresty smrti nikde tolerovať. Ďakujem, pani poslankyňa. Teraz pán poslanec Karukársky. Žite ľudský snaj... Ľudský život je najväčšou hodnotou. A myslím si, že to musíme brať do úvahy, keď máme dočinenia s rôznymi situáciami týkajúcimi sa zrušenia trestu smrti. Za každej okolnosti sme proti. A ako to bolo e, povedané počas diskusie, v prípade vraždy či najhorších e, zločinov národné právo pripúšťa takúto situáciu, avšak my sa snažíme, aby jednotlivé krajiny sa postupne vzdávali tohto antického staro dávneho e, riešenia. Avšak máme tu dočinenia s druhou situáciou, v prípade udelovania trestu smrti za, za akty ako je cudzoložstvo, či obchodovanie s drogami, či iná e, pardon, náboženská príslušnosť. Takéto odsudenia na trest smrti sú, sú chybami zo strany činnosti súdov. Musíme si byť istí tým, že ľudia, ktorí vynášajú takéto výroky, ktorí ich vyslovujú, e, e, uskutočňujú sú len prezlečení do oblečenia sudcov. Po druhej svetovej vojne prokurátori a súdci taktiež, e, ktorí takéto tresty vykonávali, taktiež sa potom sami dostali pred súd. A ja si myslím, že ľudia, ktorí e, uvalujú trest smrti za cudzeložstvo a podobné trestné činy, tak takýchto súdcov treba identifikovať a minimálne ich zapísať na čierny zoznam a prípadne ich súdiť na základe e, medzinárodnej jurisdikcie. Ďakujem pekne, pán poslanec. Pani Lina Belen. Uh, Ďakujem, pán predseda. Ja som rada, že diskutujeme o treste smrti. Je to pre nás príležitosť uh, zaznamenať dlhodobú opozíciu, ktorú európske krajiny držia proti trestu smrti. Avšak nechcem hovoriť o Ibrahimovi Halevovi erskému tínedžerovi, ktorý je v egyptskom väzení od augusta roku 2013 jediný EÚ občan, ktorý tomuto čeli a čeli aj e, rozbe trestu smrti. E, je to kvôli tomu, že e, sa zúčastnil protestu. Jeho väznenie je proti článku 2 Euromed obchodnej dohody a preto síce vítam pripomienky pána Šmita, Rada by som povedala, že akcie, činnosti, pardon, sú silnejšie než e, e, slova. V Egypte hrozí takáto situácia. Teraz je na čase, aby Európska únia a írska vláda e, tlačili na e, Egypt a aby e, tento, náš, tento človek, ktorý čaká teraz vo väzení na trest smrti, bol e, oslobodený. Ďakujem pekne. Castaldo. E, ďakujem pekne, pán predseda. 2. E, oktobra bol e, Svetový deň boja proti trestu smrti. Smutný deň. Aj preto, že musíme skonštatovať, že ešte stále tento trest funguje priatelia e, tohto e, zločinu, ktorý e, vlastne porušil ľudské práva, alebo tohto trestu, ktorý porušil ľudské práva. Tam do tohto klubu patria naši priatelia ako Pakistan, Egypt, Saudská Arábia. A veľmi často sa tento trest uplatňuje pri politických oponentoch. Takže predstavuje to hrozbu pre opozíciu. Aj v prípade e, Iránu by sme nemali uplatňovať, e, by sme sa nemali sústredovať na iné oblasti, ale mali by sme aj tlačiť e, na to, aby sa by došlo k zlepšeniam aj v oblasti ochrany ľudských práv, pretože veľmi veľa odsúdení na smrť bolo vykonaných práve v Iráne. No a už ani nespomínam Čínu, ktorá je našim veľkým obchodným partnerom. Ehm, mali by sme sa snažiť e, ekonómiu e, e, používať na presadzovanie ľudských práv a nie naopak. Jediný trest smrti, ktorý by bol správny, by bol trest smrti voči uplatňovaniu trestu smrti. Ďakujem. Teraz má slovo pán Tomašič. Pani Tomašič. Európa ima svoj stav o smrtnoj kazni. Ďakujem za slovo Európa má takmer jednohlasné stanovisko v tejto otázke a som veľmi rada, že všetky spoločnosti prekonali túto obsoletnú, túto nadbytočnú metódu. Aj najhorší zločinci, aj s nimi zaobchádzané ako s ľudskými bytostiami v civilizácii, ktorú formovalo kresťanstvo. Domnievam sa, že takéto stanovisko, aké má EÚ k trestu smrti, by malo byť propagované aj smerom von, najmä e, smerom k tretím krajinám, s ktorými máme silné obchodné, diplomatické či vojenské partnerstva Avšak vždy musíme brať na zreteľ aj kultúrne rozdiely a v takomto citlivom politickom okamihu zvoliť také prostriedky, vďaka ktorým sa dopracujeme k svojmu cieľu, pretože trest smrti naozaj nemá čo v 21. storočí robiť. Chvala. Ďakujem. Za eh, Európsku radu pán minister Schmidt, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja môžem jednoducho iba zhrnúť to, čo tu bolo povedané, že trest smrti nemá čo robiť v 21. storočí. Chcem sa vám poďakovať, že ste naozaj takto rozhodne zaangažovaní proti trestu smrti. Táto angažovanosť je tiež jasným posolstvom, ktoré musíme vyslať do krajín, ktoré sa ešte nedopracovali e, k tomu 21. storočiu, ako ste povedali. Nie je na to jednoduché riešenie. Je jasné, že za každých okolností je potrebné presvedčovať, treba o tom hovoriť. A taktiež je potrebné mobilizovať občianskú spoločnosť, mimovládne organizácie, na to, aby sme napadli túto praktiku e, z čias dávno minulých. Napríklad aj e, medzinárodná verejná mienka môže zahrávať dôležitú úlohu a mám na mysli všetko to, čo sa udialo e, v OSN. Samozrejme je to príliš pomalý proces, pretože za ten čas tisícky ľudí sú popravované. Avšak myslím si, že táto diskusia preukazuje, že Európa je v tejto otázke verná svojim hodnotám. A tie hodnoty treba E, tlmočiť aj krajinám, ktoré sa v tomto bode s nami nezhodnú. A my to robíme, zapisujeme princípy ľudských práv do jednotlivých dohôd, ktoré uzatvárame s našimi partnermi. Avšak musíme byť realistickí. Nemôžeme teraz zablokovať alebo potrestať tie krajiny, s ktorými spolupracujeme, s ktorými máme dohody a ktoré uplatňujú trest smrti, pretože e, to by situáciu v nich nezmenilo. Skôr sa nám to podarí prostredníctvom dialogu a prostredníctvom jasných signálov, ktoré budeme vysielať a vďaka tomu sa situácia zmení a ja som optimista, verím tomu, že e, jedného dňa sa aj oni dopracujú do 21. storočia. Ďakujem, pán minister. Takže uzatváram diskusiu.